Európskeho parlamentu bude viesť úplne rovnako rozprávu, ako sme viedli v posledných týždňoch aj my. A tomu sa potrebujeme vyhnúť, takže urobme niečo. A ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto uzatváram rozpravu. Pani predsedajúca sa láskavo chce poďakovať tlmočníkom a všetkým ostatným, ktorí prispeli k dnešnému večeru. Ďakujem.